Très bien, je vous propose de, de démarrer notre commission. Výborne, takže navrhujem, aby sme začali zasadnutie nášho výboru. Je to už tretie zasadnutie, no a začneme teda predbežnými informáciami, ktoré sú nevyhnutné pre našu prácu. Najskôr si chcem overiť, že nemáme žiadne namietky voči e, programu zasadnutia, takže navrhujem, aby sme ho prijali. Ďakujem vám pekne, taktiež vás chcem Eh, informovať o jazykovom režime. Boli tu aj otázky zo strany polských eh, kolegov. Taktiež eh, máte k dispozícii aj informácie a naše zasadnutie bude k dispozícii aj prostredníctvom streamingu cez internet. No a teraz máme tu dva týmy, ktoré budú natáčať naše zasadnutie. Prvé ktoré bude sledovať eh, prácu pani Bush, ktorú zdravím. A potom taktiež eh, tu máme nemecký televízny kanál ARD, ktorý tiež bude naše zasadnutie eh, natáčať. No a v rámci, alebo v duchu transparentnosti som vám to musel uviesť. Bolo potrebné samozrejme teda aby bol vyslovený súhlas na ich účasť počas celého nášho zasadnutia. Potom ešte štvrtý dôležitý bod. Naše vypočutie bude a je zaznamenané v zápisnici e, rozšírenej, totiž boli tu žiadosti o takéto zápisy, aby sme mohli všetci potom neskôr si skonzultovať tento dokument bude to potom aj na stránkach nášho výboru k dispozícii približne 15 dní po našom zasadnutí. Každý si to bude môcť prečítať aj vo svojom jazyku. To znamená, budeme rešpektovať aj túto zásadu a bude tam aj rozsiahly preklad do angličtiny. A bude to všetko uverejnené na našej stránke. No a potom ešte piatý bod, tiež dôležitý od zajtra opäť v duchu transparentnosti písomné otázky ktoré zasielame našim e, hosťom a podobne teda aj ich odpovede, tých, ktorí prídu na pôdu nášho výboru, tak tie budú zverejnené deň po našom zasadnutí. Opäť teda je to v duchu transparentnosti, v duchu informovanosti, aby teda všetci tí, ktorí e, sledujú našu prácu, mohli e, takýmto spôsobom mať prístup jednotným spôsobom k informáciám to bolo samozrejme e, vo vzťahu najmä k otázkam povoľovania určitých molekúl. Takže toľko to informačné body, tak ako sme sa dohodli s koordinátormi. Tak dnes budeme mať štyroch hostí, o chvíľku vám ich predstavím. No a metóda našej práce bude rovnaká, ale upresním to ešte. To sme si upresnili aj počas nášho posledného koordinačného zasadnutia. To znamená, bude to taký postup pingpongový, otázky, odpovede. Hovorím to aj na žiadosť skupiny Jednu otázku e, môžete položiť v rámci tej jednej minúty, ktorú budete mať k dispozícii. Tam máme teda e, spoluspravodajcov, tieňových spravodajcov, koordinátorov a potom všetkých členov výboru. To je ten e, princíp catch the eye, to znamená, každý bude môcť položiť otázku a teda ujať sa slova v rámci toho postupu catch the eye to hovorím pre koordinátorov tieňových spravodajcov a spoluspravodajcov. Tam sa e, budete musíte zapísať do toho zoznamu rečníkov, aby teda naozaj to slovo mohlo byť udelené všetkým. A každý teda práve z tohoto dôvodu bude mať e, jednu minútu. Možno, že sa to zdá byť taký veľmi prísny prístup, e, ale takto sme sa teda rozhodli. Jedna otázka, jedna minúta. A navrhujem, aby ste aj e, určili, komu vlastne túto otázku adresujete. Pretože keď sa kladú všeobecné otázky a sú to otázky položené povedzme viacerým hosťom, trom, štyrom, tak potom e, ten čas, ktorý je určený na odpoveď, e, nie je adekvátny a už máme problém s tým, aby sa mohol každý vyjadriť. Takže máme teda jednu otázku, jednu minútu Poprosím vás v rámci toho, aby ste teda e, určili, komu tú otázku kladiete a potom rečník má dve minúty na to, aby na otázku odpovedal. Pokiaľ tá odpoveď nie je uspokojujúca, tak máte ešte 30 sekúnd na to, aby ste tú otázku rozviedli, požiadali o nejaké doplňujúce vysvetlenia. Takže dúfam, že tie pravidla sú teraz jasné že ich budete rešpektovať a veľmi pekne vám ďakujem za vašu disciplínu Takže Chcem taktiež poďakovať našim hosťom, ktorí zareagovali na e, pozvánku. Najskôr je to pán Azule za ECPA, ďakujem pekne, potom za BFR pán Hensel, ten bude hovoriť za BFR, potom pán Butcher a nakoniec, pokiaľ ide o GKI, pán Bakaus, ktorý je tiež e, s nami dnes. Boli ste informovaní o zásade, ktorú dodržujeme pri našej práci. To znamená, máte 10 minút na svoj prejav. Je to samozrejme taký približný rámec, približné pravidlá. Takže 10 minút e, pred prejavou tie si vypočujeme jeden po druhom, no a potom sa začne tá čas, kedy sa budú klasť otázky a budeme teda môcť na ne prípadne aj reagovať. Takže ako som už povedal, najskôr spravodajcovia, spoluspravodajcovia, deňoví spravodajcovia, koordinátori a nakoniec jednotliví členovia výboru. Takže takto to máme zadefinované. No a už teraz eh, sa môžeme pustiť priamo do práce. A rovno aj odovzdávam pardon, slovo pánovi Azulému za ECPA. Ak tento má teda 10 minút na prezentáciu k našej téme, to znamená žiadosť o e, zavedenie alebo mm, zapracovanie do zoznamu nových účinných látok. Nech sa páči, pána Zule. Stačí stlačiť samotné tlačidlo. Tak to funguje. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení členovia výboru, chcem začať tým, že vám poďakujem eh, v mene nášho priemyslu, z nášho priemyselného odvetvia za pozvánku na dnešné vaše zasadnutie, pretože otázka pesticídov a toho, ako sa schvalujú v Európe, je naozaj veľmi dôležitá aj pre prítomnosť, aj pre budúcnosť. Rozumieme eh, obavám a počúvame obavy, ktoré existujú a chceme zohrať svoju úlohu pri hľadaní riešení. Pre tých z vás, ktorí e, nie ste oboznámení s činnosťou Európskej asociácie pre ochranu e, plodín, chcem teda povedať, že reprezentujeme 23 členských spoločností, malých, regionálnych, malých a stredných podnikov, ktoré sú zapojené do vývoja a uvedenia na trh e, pesticídov, respektíve teda prípravkov na ochranu rastlín. Chcel by som predstaviť kolegyňu Emu Jenkins, sedí tu vedľa mňa, je eh, regulačnou expertou eh, jednej z našich členských spoločností. Má 23 rokov skúseností v náležitom odbore a teda má prehľad o komplexnosti celého systému eh, schvaľovania EÚ a vďaka nej budeme môcť spoločne zodpovedať eh, na väčšinu vašich eh, otázok pokiaľ ide o zapojenie našho premysleného odvetvia do celého systému. Chcem sa samozrejme predstaviť aj ja, volám sa Jean-Philippe Azule a som generálnym riaditeľom asociácie. A to už od septembra 2016 tomto odvetví som pracoval už takmer 30 rokov v štyroch rôznych e, sektoroch. 15 z týchto 30 rokov som pracoval e, v priemyselnom odvetví, ktoré sa sústredí na ochranu plodín, na rôznych e, pozíciách vrátanie pozície generálneho manažéra pre oblasť Európy, Blízkeho východu a Afriky. A tak som teda naozaj na vlastnej koži zažíval tú realitu poľnohospodárskej výroby, či už v Zambii, Kenii, alebo v skleníkoch v Almerii v Španielsku, vo Viniciach v Burgundsku, alebo na obilninových eh, poliach v Dánsku alebo Rusku. A tak som videl tie výzvy, ktorým polnohospodári pri ochrane svojich plodín čelia. Takže toto odvetvie poznám veľmi dobre. Videl som e, aj pokrok, ktorý bol dosiahnutý a to, čo nám umožnil uh, urobiť. Spolupracoval som s mnohými úžasnými ľuďmi a taktiež e, to boli či už ľudia na vodcovských pozíciách alebo vedci, ľudia, ktorí sú naozaj jeho odovzdaní trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu. V samotnej Európe v tomto konkrétnom odvetvi pracuje 27 tisíc ľudí. Pre človeka, ktorý pozná toto odvetvie tak dobre, je ťažké nejakým spôsobom zosúľadiť e, tú reputáciu a jeho samotné poznatky o tomto odvetví. Ja som videl a uvedomujem si, aké sú vo vzťahu k verejnosti tie č- e, výzvy, ktorým musíme čeliť. No a naozaj chcem zmeniť túto situáciu spoločne ako celé odvetvie e, nám dosť dlho trvalo, než sme nejakým spôsobom začali brať na vedomie obavy, ktoré spoločnosť e, vyjadruje a taktiež sme zapájali veľké množstvo úsilia, pokiaľ ide o výskum, rozvoj riadenie. Avšak nedostatočné úsilie sme venovali tomu, aby sme aj vysvetľovali, čo robíme, prečo to robíme a prečo vlastne vôbec existujú pesticídy. Bolo nám jasné, brali sme ako samozrejmosť, že naše výrobky sú užitočné na to, aby sme eh, mohli teda vyrábať bezpečné, dostupné a udržateľné potraviny. A Príliš veľa času sme trávili tým, že sme sa e, sťažovali o tých negatív, a sťažovali pardon, na tie negatíva povoľovacieho systému v EÚ, namiesto toho, aby sme s verejnosťou komunikovali o tých pozitívnych aspektov. Samozrejme, my sa sťažujeme aj naďalej, pretože si myslíme, že systém nie je efektívny, je nepredvídateľný a tak je pre podniky náročné fungovať a investovať do budúcnosti. Avšak tento systém má za úlohu predovšetkým zabezpečiť bezpečnosť pre ľudské zdravie aj pre životné prostredie a práve výbor sa musí uistiť, že tieto ciele splňame. Je tu jedna vec, ktorá je jasná a síce že neexistuje dostatok dôvery v existujúci systém a to nie je prospešné pre nikoho. Všetci z nás musíme zohrať dôležitú úlohu pri riešení tejto situácie a taktiež si musíme uvedomiť, že neexistuje univerzálny všeliek. Práve preto sme veľmi radi, že sme boli pozvaní na toto zasadnutie, aj keď my sme iba používateľmi tohto regulačného systému a aj keď sa často sťažujeme na jeho nedostatky. V každom prípade si myslíme, že prostredníctvom a dúfame, že prostredníctvom našich písomných eh, odpovedí a našich odpovedí, ktoré prednesieme dnes, vás budeme môcť uistiť o tom, akú úlohu zohrávame v rámci ochrany plodín a aký je náš príspevok do celého systému. Chcel by som pripomenúť výboru, že e, polnohospodárstvo a teda výroba vôbec plodín vznikol už e, pred viac ako 12 tisíc rokmi, to znamená 10 tisíc rokov pred našim letopočtom. 11 950 rokov e, nám išlo najmä o to, aby sme zabezpečovali bezpečnosť e, potravín a taktiež, aby sme riešili prípadné nedostatky. Za posledných 70 rokov, najmä v Európe, sme zabezpečovali rôznorodosť a kvalitu, pričom bezpečnosť potravín sme považovali za samozrejmú a nedostatočne sme na nej trvali. Stačí si prečítať výročné správy EFSA o reziduách alebo výročné e, správy systému včasného varovania EÚ o bezpečnosti krmiu a potravín, aby sme zistili, aké sú tie kľúčové hrozby pre náš potravinový systém. Pesticídy medzi nimi nenájdeme. Komisár Andriu Kajtis v mnohých svojich prejavoch hovoril o tom, že Európa môže byť hrdá na to, že má najbezpečnejšie potraviny na svete, Avšak, ak si vypočujete verejnú diskusiu, tak máte pravdepodobne presne opačný dojem. To samozrejme neznamená, že nemôžeme zlepšiť ochranu rastlín, neznamená to, že ten systém, ktorý máme nastavený, je dokonalý. Vždy sa môžeme snažiť veci vylepšiť, môžeme dosahovať bezpečnejšie výrobky, e, rôznorodejšie e, modely produkcie potravín. Na tom treba pracovať a v každom prípade je nám aj jasné, že od nás e, spoločnosť očakáva, že tieto zmeny urýchlime Rozumieme aj tomu, že musíme uistiť používateľov a všeobecnú verejnosť o e, dopadoch týkajúcich sa e, našich produktov, o ich dopadoch na ich zdravie. A tak teda musíme aj naďalej pokračovať v našom úsilí, musíme zabezpečiť bezpečnosť našich výrobkov, to je ten hlavný cieľ, ktorý sme si nastavili. Naš, naše priemyselné odvetvie investuje miliardy každý rok do toho, aby sme európskym e, polnohospodárom doručovali alebo poskytovali čoraz bezpečnejšie a lepšie výrobky. No a potom ešte by som nadviazal na e, nedávne oznámenie o našom záväzku vo vzťahu k transparentnosti. Ide nám o to, aby sme uľahčili eh, zverejňovanie údajov, ktoré súvisia s bezpečnosťou, a to dobrovoľne. Toto je dôležitým eh, znakom toho, že chceme byť zapojení do tejto diskusie a Treba si uvedomiť, že stále ešte je pred nami veľa e, úsilia, totiž e, veda sa neustále vyvíja, aj očakávanie verejnosti sa menia a musíme všetci teda spoločne pracovať na tom, aby sme dosiahli pokrok. Opäť teda ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Toto je naozaj veľmi komplikovaná záležitosť, ale je veľmi dôležité, aby sme sa všetci zapojili do diskusie či už sú to zastupcovia občianskej spoločnosti, e, zastupcovia priemyslu alebo tí, ktorí rozhodujú. A musíme sa snažiť nájsť spoločné riešenia pre náš spoločný budúci osud. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a ďakujem pekne pánovi predsedovi. Ďakujem pekne. Ja teda podľa nastavených pravidiel rovno odovzdám slovo pánovi Henselovi za BFR. Nech sa páči. 10 minút, nech sa páči. Ja, Dank, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem hovoriť v jednom z rokovacích jazykov parlamentu v Nemčine. Teším sa, že som dostal pozvanie, pretože teraz máme aj možnosť v krátkosti vysvetliť, ako Nemecko funguje v systéme podávania správ v oblasti ochrany rastlín. Uh, Máme tu aj ďalšieho kolegu z Inštitútu pre ochranu rastlín, ktorý porozpráva tiež e, k tejto téme. Myslíme si, a to bude, e, to nám ukáže aj dnešný deň v diskusii, že v oblasti um, autorizácie prostriedkov na ochranu rastlín dochádza k rôznym zmetkom, nedorozumeniam. Mali by sme diskutovať skôr o tom, ako samotný postup je štrukturovaný a organizovaný a preto sa veľmi tešíme, že sme sem boli pozvaní. K tomu, ako by sme mali ochranu rastlín zorganizovať do budúcnosti v záujme toho, aby v Nemecku v dostatočnej kvalite a pre zákazníkov um, dostatočných uh, bezpečných podmienkach sme ich dokázali ponúknuť. Ochrana rastlín je veľkým problémom. Na jednej strane tu máme tému bezpečnosť uh, um, výživy a na druhej strane otázku pre, pre polnohospodárov, aké zvyškové hodnoty týchto ochranných prostriedkov môžu ešte zostať v jedle. Čiže to je otázka pre Európsky parlament, aby sme sa zaoberali tými určitými koncentráciami a taktiež preventívnym prístupom. Samotný schváľovací postup myslím, že asi tisíc vedcov v Európe je zapojených do tohto postupu, čiže títo sa zaberajú tým, aké koncentrácie sa potom objavujú v potravinách, ktoré sa dostávajú na stôl spotrebiteľa. Ja si myslím, že tieto tento postup je transparentný, dokonca vzorový. Čo sa týka komunikácie, tá je občas trošku problematická, pretože tam dochádza e, k prítomnosti určitých zvýškových hodnot, avšak nejde o tie schvaľovacie orgány, ale o parlamenty, ktoré organizujú samotný proces. Práve preto som tu dnes, aby som vám ukázal, ako sú tieto postupy organizované aspoň v Nemecku. To, čo sa tu často obja, E, tá informácia, ktorá sa tu objavuje, môj spolkový nemecký inštitút pre posúdenie rizika nie je zodpovedný za schváľovanie jednotlivých látok. Sme dieťaťom e, krízy BSE. Ochrana spotrebiteľov je práve po tejto kríze e, organizovaná iným spôsobom my sme boli založení už v roku 1876 ako císarský úrad. Potom vznikol ďalší úrad, ktorý má na starosti manažment, hodnotenia rizika, nezávislý nezávislá inštitúcia, my sme nezávislí aj od našej vlastnej spolkovej vlády. Nezávislá inštitúcia znamená vo všetkých otázkach hodnotenia rizika, nezávislá vo výskume, ktorý robíme, v aktívnom výskume k posúdeniu rizika a taktiež nezávislá inštitúcia v komunikácii o riziku, pretože to je tá základná myšlienka, aby sme mohli hovoriť jasne a slobodne, ak sa vyskytnú problémy týkajúce sa spotrebiteľov. Máme asi 17 národných referenčných laboratórií. Sme radi, pretože si môžeme práve tu sami stanovovať kvalitu dát. Toto je jedno zo základných posolstiev, ktoré tu chcem vyjadriť. Za základ nám slúžia dáta, tie sú mimoriadne dôležité v posudzovaní rizika. Samotná inštitúcia BFR má takmer tisíc zamestnancov, z toho asi dve tretiny sú vedeckí pracovníci s rozpočtovým objemom asi 100 miliónov eur a sme veľmi blízko pracujeme s témou ochrana spotrebiteľa. A sme aktívni vtedy, ak sa objaví téma posúdenia toho, čo by mohlo byť nebezpečné pre spotrebiteľov, len v krátkosti prehľad. Nie sme zodpovední iba za biocídy a prostriedky na ochranu rastlín, ale aj vo všetkých otázkach potravinovej bezpečnosti, potravinových doplnkov, mikroorganizmy, víry, baktérie, parazity, a taktiež pre oblasť non-food, čiže kozmetika, tetovanie, hračky. Doplnkovým odborom je chemická oblasť a REACH, čiže Európska legislatíva pre chemikálie. Na ministerstve pre obchod máme ďalší kontrolný orgán a EFSA je korešpondenčný orgán, e, s ktorým spolupracujeme priamo u nás. zaoberáme sa aj informáciami pre e, spotrebiteľov experimentálnou toxikológiou, ktorá sa zaoberá pokusmi na zvieratách. Je veľmi dobrá otázka, pretože sa musíme zaoberať tým, či je e, ďalej potrebné, možné a aké, e, za akých podmienok používať zvieratá na pokusy. V rámci nášho inštitútu BFR existuje oddelenie pri tejto príležitosti by som rád predstavil po mojej ľavej strane kolegu, oddelenie pre bezpečnosť pesticídov. Je to zorganizované tak, čo všetci medzičasom viete, že samotné účinné látky sa schváľujú na európskej úrovni, čo znamená, že máme eh, Rapporteur Member State, je tam zapojené aj Slovensko, To znamená, že účinná látka plus ďalšie obsiahnuté e, látky sa schváľujú na národnej úrovni. V Nemecku je to napríklad 37 výrobkov. Ak účinná látka nie je príslušným spôsobom preskúšaná, nie je možné začať schváľovanie. Zároveň e, dostávame podporu od organizácie ECHA. Čo sa týka doplnkovej toxicity, to robí organizácia ECHA svojim posúdením rizika a už niekoľko rokov sa zaoberá touto témou. Aký je postup samotný? Máme tu žiadateľa, ktorý v prípade aktívnych látok sa obráti na komisiu, tam je spravodajca, ktorý v prípade nových účinných látok požiada o schválenie. Vo verejnej konzultácii existujú ešte ďalšie dáta, ktoré môžeme potrebovať. V tom prípade to zbiera ESA. EFSA zorganizuje samotný proces. Máme tu členský štát a spoluspravodajcu. Robí sa tam hodnotenie rizika, ktorá e, toto, táto správa sa verejne okomentuje a celkovo sa potom z toho urobí záver a samotný záver je predložený komisii, ktorá v stálom výbore pre rastliny zvieratá, stravu a krmivo o tom rozhodne. Máme tu rôzne zóny s rôznymi um, ochrannými produktami pre rastliny. V týchto prípadoch sú postupy odlišné konkrétny štát dostane dopyt vytvorí návrh k tejto látke. Znovu je potrebné urobiť verejné, verejnú publikáciu a potom na základe posudzovania na národnej úrovni je toto schválenie prisľúbené alebo nie. Koordinačným orgánom je Spolkový úrad pre ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť potravín, ktorý je výhradne zodpovedným orgánom na posúdenie e, bezpečnosti pre e, ľudí a zvieratá. A tento spolkový úrad je taktiež zodpovedný za oblasť e, životného prostredia, aby ste si vedeli predstaviť, čo vlastne robíme. BFR za rok urobí 3500 posúdení rizika. V oblasti ochrany rastlín je to výrazne menej. Súvisí to aj s tým, že celková, e, celkové náklady na takéto posúdenie sú veľmi vysoké. Nemecko 21 aktívnych látok ako kospravodajca 16 aktívnych látok, Ako BFR sme tri látky hodnotili pozitívne, štyri sme zamietli za posledný rok a jedna na žiadosť bola dokonca stiahnutá. Celkovo povedané v Nemecku máme asi 1300 žiadostí, 555 sa celkovo schválilo, asi tretina bola zamietnutá a e, zvyšok bol stiahnutý. Nemecko je jednou z krajín, ktorí majú aj najväčšie personálne obsadenie v procese schváľovania prostriedkov na ochranu rastlín. Je to 350 až 400 osôb, ktoré sú do tohto procesu v Nemecku zapojené. Možno ešte raz k postupu. Otázka bežnej procedúry. Začalo sa to v roku 2011 opätovným schválením. BFR bolo do toho zapojené. Ja si myslím, že práve preto Nemecko dostalo k dispozícii toto opätovné schválenie. A tu je jasné, že správa o posúdení rizika, ktorú som spomenul tak často, nie je správou o posúdení rizika BFR, ale FC, respektíve komisie a aj 28 členských štátov, pretože ak my robíme, alebo keď sme robili posúdenie rizika, tak všetkých 28 členských štátov si e, prisvojilo obsah aj samotný postup. Čiže aj keď neskôr budeme o tom diskutovať, musíme hovoriť o tom, či ide o návrh e, posúdenia BFR alebo komisie alebo členských štátov. Vidíte teraz, že sa v roku 2015 uzavrel tento bežný postup. Potom v marci 2015 e, e, sa e, správa ku glyfozátu zverejnila a došlo k niečomu jedinečnému. Komisia to, tento postup zastavila a čakáme na príst, príslušnú monografiu od ERC. Tá už bola zverejnená, BFR k tomu vytvorilo adendum, my sme k tomu hodnotili dáta, vyjadrili sme sa k ním v septembri 2015 sa odohrali expertné stretnutia s pozorovateľmi VHO, americkí pozorovatelia a v roku 2017 k tomu pribudlo ešte stanovisko RAC a hodnotenie rizika organizácie ECHA s výsledkom takým, že nešlo len o posúdenie rizika glyfozátu, ale je potrebné urobiť aj hazard assessment. Tento ukázal, že látka glyfozát nevyvoláva, nie je rakovinotvorná. Možno vás to e, neprekvapí, že táto otázka, čo sa týka vplyvu na ľudský organizmus, sa týka monografie EAC. Avšak väčšina svetových organizácií zaoberajúca sa touto témou nemá tento dokument k dispozícii. Vy na základe výpočtu všetkých týchto informácií môžete vidieť, že sme pracovali veľmi transparentne. Chcel som spomenúť ešte jeden aspekt. Často sa vraví, že by bolo potrebné k glyfozátu urobiť novú štúdiu. Glyfozát je s veľkým náskokom najlepšie preskúmaná a analyzovaná látka na ochranu rastlín toto sú štúdie, ktoré boli zadávané podľa európskych pravidiel. V konečnom dôsledku by nás to stalo 4455 zvierat. A ak si pozriete vľavo čísla, ktoré už boli vynaložené, použité, a napravo tie, ktoré by sme mali v, v požadovanom rámci, tak vidíte ten veľký rozdiel vidíte, že je, samotné je to škandálom samé o sebe. Ak by niekto povedal, že ešte potrebujeme ďalšiu štúdiu, tak je jasné, že situácia s dátami je veľmi dobrá, neporovnateľne dobrá. Aké dáta máme k dispozícii? Toto je naša správa a hodnotení rizika, 4000 strán. Dúfam, že všetci, ktorí ju čítali, určite o, o, ocenili prácu, ktorú sme na to vynaložili Niekto povedal, že my sme od niekoho odpisovali. Ja som dal príkaz, aby sa tu vyňali tie strany, kde sme, ne, e, sa, nepom, kde sme sa pomýlili. Použili sme tzv. non-guideline e, štúdie. Aj náš zákon ich požaduje a ide o to, aby sa tam v tejto štúdii zhromaždila verejne prístupná publikovaná literatúra, čiže žiadateľ to musí vo svojej žiadosti uviesť a navyše spravodajca sa musí uh, vynasnažiť zistiť, či existujú ešte iné publikované štúdie. Toto je dôležité vedieť, pretože uh, Niekedy žiadateľ tie štúdie neuvedie úplne, alebo sa objavia rôzne otázky, napríklad nepôjde o účinnú látku, ale o látku na ochranu rastlín. Mali by to byť aj štúdie Guideline Compliance, to sú tie, ktoré si vyžaduje, um, vyžadujú regulačné orgány. Čiže definované text, toxikologické stanoviská by mali byť k dispozícii. Toto je e, postup podľa usmernení OECD a taktiež na základe podmienok GRPD. Len tieto štúdie existujú vo vedeckom svete, teda tie, ktoré e, žiadame od e, predkladateľa žiadosti, aby ich zosumarizoval. Okrem iného je tam obsiahnutá aj toxikológia a analytické metódy, čiže toto je rutinný postup. Odtiaľto získavame väčšinu e, dát. E, surové dáta sú tam k dispozícii a na základe nich sa potom posudzuje. Toto je základ hodnotenia rizika. Znamená to taktiež, že vždy, keď si pozriete tento objem literatúry, tak e, tomu, aby sme túto literatúru navzájom zdieľali, treba pripísať veľký význam. pri e, novom schvál- postupe schváľovania sa nám objavili ešte ďalšie medzičasom zverejnené publikácie, čiže mali, mali by, pozer- pozeráme si ich, analizujeme ich e, z hľadiska plauzibility a správnosti, taktiež relevantnosti v analýze určitých látok. Je dôležité, poukázať na to, že v tomto bode ešte nie je uzavreté posúdenie rizika. Ide tu o odhad toho, či ten, kto predložil žiadosť, skutočne um, e, predkladá informácie um, zodpovedajúce aktuálnemu stavu vedeckých informácií Dámy a páni, dostal som sa na záver e, k svojej prezentácie. Dúfam, že nám zostanete naklonení. Ďakujeme pekne. Čas ste si sa troška prekročili, ale nechcel som vás uh, prerušiť. No a tak rovno pánovi Helmutovi Brčerovi odovzdávam slovo, je z organizácie Global 2000 a prosím ho, aby dodržal čas, ktorý má vyhradený. Nech sa páči. Danke, vielmals, äh, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda. Äh, vážení äh, poslanci, budem sa snažiť predržať na to, čo už zaznelo a čo aj povedali predrečníci. Volám sa Bučer Šáten a zaoberám sa uh, už dlho pesticídmi, iniciatívy Stop glyfosát. Som spoluautorom viacerých publikácií aj uh, jednej eh, knihy o glyfosáte, kde je uh, jedna kapitola s názvom Najlepší uh, zákon o pesticídoch vo svete. Vzoru uh, priniesol mnoho uh, zmien, ktoré by mohli byť dobré pre životné prostredie aj pre e, zdravie ľudí. E, vychádza sa tam e, z nových princípov, látky, ktoré sú karciom nezverejnených štúdií, ako to už povedal predrečník, aj zverejnené štúdie, vedeckú literatúru hodnotiť. A toto hodnotenie musí byť nezávislé e, objektívne. Takže ani v prípade štúdí priemyslu, ani publikovaných e, štúdí orgány v prípade ulfosadu takto e, nepostupovali, nevytvorili takéto hodnotenie. Začníme s štúdiami priemyslu o karcinogénosti na myši. Ako už viete, Eh, agentúra tejto látky. Pozrieme sa na to, ako to eh, vyzeralo. Eh, výrobcovia predložili 5 štúdií povolovaciemu orgánu. To sa považovalo ako dôkaz, pretože glyfosát nie je karcinogénny. Glyfosát tu zvýšil, ale zaznelo, že to nie je relevantne vysoké. Na to Ehm, nemecká agentúra e, povolila e, glyfosát a potom e, išlo o požiadavku hodnotiť nezávislo tieto štúdie a transparentne a slabé, pretože slabý, slabé zvýšenie lymfatických karcinómov tam nepovažovalo za relevantne vysoké. Aj EFSA, aj členské štáty toto prevzali a stalo sa teda hodnotením európskych orgánov. Ale potom sa stalo z týchto štúdií, pre ktoré BFR e, dal zelenú, vidí dostatok e, dôkazov pre vznik dvoch e, typov rakoviny. BFR zatiaľ nemení svoj postoj. Keď vlastne potvrdiť, že teda agentúra IHO videla, eh, VHO videla eh, dostatočne eh, teda podložené zvýšenie rizika tumorov a jednej zo štúdií, ale zrazu vo všetkých štúdiách je to reprodukovateľné v troch z troch štúdií je to teda štatisticky významne e, zvýšené pri myšiach. A teda vyvstáva tu otázka, ako je možné, že kontrolný orgán rakovinu v dôsledku tejto látky výsledok e, BFR e, spomína sama IARG vychádzal z trendových testov a ERF e, vychádzal z e, štatistík výrobcov. Nedá považovať za objektívnosť a e, ako vidíte, môže to viesť k nesprávnym záverom. A BFR e, v dôsledku EARC má teraz e, druhú šancu, môže e, svoj pôvodný návrh, teda žiadna klasem takýchto nálezov. Ale zdá sa teraz, že by to chcela prehodnotiť, pretože v Adende spomína, že tumory môžu vlastne byť považované za, ako súvou Takisto hovorí, že e, teda IARC e, vychádza z e, kritérií, ktoré vedú k tomu, že je tu dostačujúca evidencia karcinogenicity a tiež hovorí, že to nepostačuje pre klasifikáciu, píše BFR a e, toto je naozaj veľmi rozporu e, plné vyjadrenie a je to symbolické pre mnohé z toho, čo sa spomína v tejto hodnotiacej správe postupom, ktoré však z časových dôvodov nemôžem e, teraz presne popísať, ale veľmi rád vám v súvislosti s tým zodpoviem vaše konkrétne otázky. A teraz ku genotoxicite. myslím a transparentným hodnotením. Iba preto e, tam, e, kde VHO vidia silné dôkazy pre genotoxic ani 50 genotoxických e, štúdií výrobcov, ktoré teda BFR predložili. To sú z nezávislých publikovaných štúdií a ako vidíte, tie hovoria o niečom úplne inom, čo teda je veľmi znepokojujúce. Väčšina ho sa mali eh, zohľadňovať podľa najnovšej legislatívy a stalo sa tak a eh, teda konzorcium výrobcov vo svojom povolovacom eh, ani rele, relevantná alebo spolahlivá. Mohli by sme povedať, že toto je vnímanie priemyslu. Eh, správa o hodnotení obnovenia sa spomína. Je eh, slovičko za slovičkom prevzaté zo eh, žiadosti je teda bývalý spolupracovník Monsanta ale v Renewal Assessment Report v správe o e, kopírovania. Nielen v prípade priemyselných štúdií sú tu takéto e, škandály týkajúce sa kopírovania. Literatúry e, to určite nemôžeme považovať za pozitívne. Nie je tu žiadna stopa nezávislého hodnotenia vedeckej literatúry. Ďakujem pak, pán Bučer. Slovo má pán Georg Bakaus z JKI. Nech sa páči. zákonom stanovených úloh, ktoré má náš inštitút, teraz k mojej osobe, volám sa Georg Friedrich Backhaus. Promoval som ženy v roku 2008 ako Inštitút Juliusa Köhna. Sme nezávislým spolkovým kontrolným orgánom a zároveň výskumným. Hodnotíme podľa tohto dokumentu účinnosť a minimálnu uh, účinnú dávku. Hodnotíme riziko tu rastlinných produktov a taktiež hodnotíme neželané vedľajšie účinky na také druhy kultúrnych rastlín, ktoré na úžitkové antropoidy, artropody, prepačte. A hodnotina a úžitku. Čo sa týka včiel, k akutnej toxicite a ďalšie V rámci chronickej toxicity hodnotíme aj správanie včelých kolónií a správanie pri zakladaní plastov. Naša práca si vyžaduje vysokú úroveň hodnotenia a kvality. Podľa nášho názoru je nevyhnutné ďalej pokračovať v harmonizačných snahách a taktiež kvalita a spolahlivosť štúdií, ktoré sú základom posudzovacieho procesu, by sa mohli ešte zlepšiť. Ako posledný bod uvediem, že si taktiež myslíme, že komunikácia o požiadavkách a nevyhnutných v mnohých kultúrnych oblastiach plnohospodárstva je to nevyhnutné, taktiež komunikácia o malých kultúrach eh, na európskej úrovni, kde nie je eh, k dispozícii toľko riešení v oblasti ochrany rastlín. Takouto komunikáciou by sa nám mohlo podariť zodpovedky. Ďakujem pekne, ďakujeme za to, že ste eh, dodržali vyhradený čas. No a teraz teda navrhujem prejsť k časti otázok a odpovedí, tak ako už bolo povedané teda predtým. Najskôr teda Norbert túto časť otázok a odpovedí a po ňom Bart Štás. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým pánom za ich úvodné e, príspevky, ktoré rozširujú naše e, znalosti, ale musím e, povedať, že mám skeps a tak by mohli navzájom na seba rečníci reagovať. Mám jednu otázku pre pána profesora doktora Henzela, pretože tu bolo veľmi veľa kritiky, pokiaľ ide o váš postup, aj pokiaľ ide o transparentnosť. Ste zvýšili transparentnosť a zareagovali na kritiku, ktorá zaznela vo verejnosti. Ďakujeme pekne, táto otázka je jasná. A teraz pán Hensel má priestor na reakciu dve minúty. Ďakujeme pekne, táto otázka je jasná. A teraz pán Hensel má priestor na reakciu dve minúty. Boli sprístupnené verejnosti a v prípade por, uh, volenia glyfosátu povolenia na 20 eh, členských štátov a ECHE e sú zverejnené. Ukázal som predtým eh, eh, obrázok tých mnoho tisíc strán, ale treba sa pýtať, prečo tu má byť táto transparentnosť, preto aby to bolo zverejnené, aby bolo možné ešte raz všetko zhodnotiť. Tam súhlasím, BFR E, určite podporuje všetku snahu o transparentnosť a publikovanie týchto podkladov už celé roky. A to vidíte aj na našej stránke. Toto by bolo treba zlepšiť. BFR sa o to nielen staral, ale v rámci našej komunikačnej e, úlohy sme spolupracovali aj so Spolkovým ministerstvom pre poľnohospodárstvo a v novembri e, sme zorganizovali e, workshop na túto tému, e, kedy sme diskutovali so všetkými zúčastnenými o týchto témach. Paralelne k tomu máme aj zákonné úlohy, ktoré musíme teda ďalej rozvíjať. Toto je vysoko komplexná oblasť oblasť e, ochrany e, rastlín. A teda ako, akú literatúru, ako sa ktorou zaoberáme, ako postupujeme v prípade dokumentácie a hodnotenie hodnotiacich e, orgánov. Toto sú veľmi komplexné veci a možno ešte e, k tej správe hodnotení rizika, pán Burčo pred chvíľkou spomenul, e, tu sa ukazuje, že aj tu e, je možné veci odlišne hodnotiť. Nezabúdajme však, o čo tu ide. Ide tu o administratívny postup medzi odbornou, odborným orgánom a expertmi iného orgánu Takže predpokladá sa, že príjemca tohto, e, tejto hodnotiacej správy tomu bude rozumieť a bude to vedieť aj správne zatriediť. To teda nie je niečo, čo môžeme očakávať od verejnosti. Prajte si ešte niečo štúdií, ktoré e, sú financované e, priemyslom a, teda štúdií, ktoré sú prístupné z verejnej literatúry. Sú tam e, rozdiely v kvalite, alebo ako to hodnotíte? Jensen? Pán Hansel, rýchlo. Nie je tu otázka, kto financuje e, štúdiu, ale E, či sú splnené e, vedecké kritéria. Ak sú e, splnené, tak nezohráva úlohu, kto je pôvodcov tejto štúdie, takže toto stojí aj za našou hodnotiacou stratégiou. Takže ide tu o dôveru, pokiaľ ide teda o tie podklady, ktoré dostávame, ale zároveň Treba tu zabezpečiť transparentnosť a preto hodnotiace orgány dostávajú k dispozícii aj originálne údaje. Na základe nich je možné vypočítať, či to, čo e, žiadateľ e, žiada, je aj overiteľné. Takže e, môžu sa brať aj zverejnšie vystúpenie. A v otázke číslo 4, keď sa vás pýtame, čo by ste vy zmenili v systém nezávislá. Hovoríte, a povedali ste to aj teraz, že táto voľba tu by mali urobiť, toto rozhodnutie by mali urobiť iní. Mohli by ste nám e, lepšie popísať, ako to myslíte, ako to majú robiť iní, aby teda to bolo toto rozhodnutie nezávislejšie, a je to zlúčiteľné s možnosťou e, úlohy EFSA hodnotiť riziko všetkých nových. Áno, toto bol tretí bod návrhu na zmenu schvaľovacieho systému v prípade glyfosátu. Výchádza a robili to tie isté osoby. Čiže inštitút BFR to robil v Nemecku v 90. rokoch, potom prišlo peer review, výber ECO, ktorý už dnes neexistuje, boli tam tie sedeli tam tie isté osoby, ktoré potom robili hodnotenie BFR, potom pesticídová Tam sa objavila tá žiadosť o BFR. A došlo k určitému konfliktu záujmov, pretože je samozrejme ťažké pri novom hodnotení objektívne sa tejto téme venovať. Ak som to už robil štyrikrát a na základe tej istej štúdie povedať, nie je tam žiadna. Mal by existovať takýto orgán, ktorý má autoritu na to, aby povedal, že ten istý orgán by nemal posúdiť, ale zrevidovať alebo potvrdiť svoj predchádzajúci posudok, ale malo by byť toto zadanie pridelené inému orgánu aby žiada právne dáta. Moja základná otázka znie, čo môžeme my spol- na tejto spolupráci zmeniť zo všeobecného hľadiska, čo môžeme zmeniť na to, aby sme vytvorili základ e, dôveru na dobrú spoluprácu s európskymi agentúrami EFSO. A komu je adresovaná vaša otázka? Oh, sorry. Ktorému rečníkovi je určená táto otázka BFR? Bola to všeobecne položená otázka. Ten, kto sa cíti byť oslovený, nech odpovie. Eh, Dobre, možno BFR by mohli priniesť eh, zo pár Musíme sa pozrieť niekoľko rokov dozadu na to, prečo vôbec v oblasti ochrany zdravia spotrebiteľov došlo k štruktúrálnej zmene. Mali sme to v roku 2002 kríza BSE nasledovala takmer úplná strata dô... že to, čo sa urobí v rámci hodnotenia rizika, bude predložené politickej sfére a na základe týchto zistení sa politická sféra rozhodne. Ja osobne 58 z roku 2002 vytvorili podobné inštitúcie. Otázka neznie, či orgány, ktoré na tom pracovali doteraz, pracovali nesprávne, ale odiť do rozhodovacieho procesu takéto argumenty na komunikácii ku glyfozátu tomu, si to môžeme zdokumentovať. Je to veľká pro... Ak e, skrachuje tento postup schváľovania e, glyfozátu, tak si budeme musieť podrobne pozrieť aj všetky ostatné prostriedky. Konflikt, tak povediať, či sa nám to páči alebo nie. Existujú určité reálne e, obavy a nastavenia postupov. Taktiež komisia prišla s návrhom zmeny týchto postupov. To znamená, je to taká kolektívna, kolektívne úsilie. My máme za e, cieľ. Na... Takže navrhujem, aby sme boli konštruktívni, pretože ak v rámci odpovedí budeme prichádzať s nejakými konkrétnymi detailnými uh, informáciami, tak by sme takým spôsobom možno mohli aj pokročiť. Müller, ktorá nahradí pán Rys. Pán profesor doktor v zajúcich rokoch a práve preto vám ešte raz aj dnes ďakujem za veľmi transparentné informácie dnes. Rada by som uviedla, že návrhy na skutočné zlepšenia robustného schvaľovacieho systému ešte múnosť a robustnosť samotného schvaľovacieho procesu posilniť a na druhej strane, ako by sme mohli zlepšiť komunikáciu v tom, aby sme posilnili dôveru v systém samotný. Myslíte si, že je na to potrebné prispôsobiť, aktualizovať právny rámec, alebo ide skôr o problémy v oblasti pre sem samotný? Myslíte si, že je na to potrebné prispôsobiť, aktualizovať právny rámec, alebo ide skôr o problémy v oblasti presadzovania realizácie? A k tomu by ma taktiež zaujímal názor priemyselnej sféry. Penzela k transparentnosti a robustnosti procesov, či by sme tieto aspekty mali ešte posilniť. A ešte raz, čo sa týka témy verejnej dôvery, respektíve dôvery verejnosti, ako postupovať v tejto oblasti. Dve minúty, prosím. Myslím si, že dobrá komunikácia vedie k zvyšovaniu dôvery. Transparentnosť je určite dôležitá v tomto postupe a s EFSO zdieľame určité veci, napríklad predbežné kroky k k štúdiam, ktoré sú konformné s OECD, aby sa to nezdvojovalo, alebo aby sme nerobili podklady iba do šuflíka, aby sme mali k dispozícii dáta. Myslíme si, že schváľovací orgán by mal robiť výskum, ktorý bezprostredne súvisí so schváľovaním, respektíve mohol by to robiť. Záleží to od účinnej látky aj od použitia na niektorých kultúrach, avšak toto by bola jedna z otázok, ktorá by, ktorú pokladáme za dôležité, respektíve myslíme si, že tam existuje možnosť, ak spravodajca alebo spoluspravodajca sa tomuto môžu ešte venovať. Čiže tak, ako sa to už dialo v oblasti biocidov. Katerina. Ďakujeme pekne, pani Katerina Konečná. Ďakujeme, pane predsedo, také... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi poďakovať sa. Ja sa začnem hneď pýtať, a síce zástupcu ECP. A pretože vy vo svojich odpovediach na písomné otázky výboru uvádzate, že považujete za dôležité, aby výrobcovia mali naďalej možnosť voľby členské členského štátu, ktorý je spravodajcom pre autorizáciu, zároveň hájite udržanie súčasného systému a odmietate, aby štúdiu robila samotná EFSA. K tomu súčasnú úlohu agentúr podporujete a lobujete za to, aby systém zostal nastavený tak, ako je, avšak zároveň sa dozvedáme, že vaši členovia, ako sa ukázalo v prípade kauzy Singenta, konštantne spochybňujú závery EFSI a tlačia na Európsku komisiu, aby využila svoj vplyv a zamenila závery EFSA. Vaša odpovede hájite v zmysle, že každý má právo spochybňovať závery agentúry. Ja sa ospravedlňujem, ale toto je pokritectvo najväčšieho zrna, najhrubšieho zrna, pretože hovoríte o tom, že priemysel sa konštantne snaží hľadať skulinky v systéme. Ak by sme teda zachovali systém tak, ako vy si to želáte, ako by ste chceli zabezpečiť, aby i sami vaši členovia nepokračovali v praxi spochybňovania výsledkov, ktoré sa im nepáčia, ak už teraz je samotný systém extrémne zraniteľný zraniteľní a to vďaka tomu, že argumentný a štúdie pro aj proti e, e, prináša samotný žiadateľ. Vy si v odpovediach proti, protirečite a teraz prosím, keby ste priamo odpovedali na to, ako to vlastne je. To teda treba brať do úvahy. Potom druhá vec, e, sú na to dobré dôvody a spoločnosti robia racionálne rozhodnutia. Aj e, pokiaľ ide o tie e, výrobky, alebo teda pokiaľ ide o lieky, tam tiež máme možnosť odvolania. Tam si môžu e, orgány a agentúry vymieňať názory, diskutovať, sa zmeniť to rozhodnutie. Myslím si teda, že to nie je nesprávny postup, takže preto si dovolím s vami nesúhlasiť. Merci. Ďakujeme pekne. Chcela odpovedť na tú, svoje, na tú svoju otázku. Ospravedlňujem sa, ale nedostala som odpoveď na moju otázku. Niečo spochybňujete, ale systém meniť nechcete. Čo nám teda navrhujete? Čo je podľa vás správne? Na jednej strane využívate e, toto prostredie, že si volíte členský štát. Ja nesúhlasím e, s tým, aby pre autorizáciu bolo možné si zvoliť e, tento e, štát. Nevidím dôvod rozdielov. E, a to by si zasluhovalo ďalšiu otázku. Ale vy ste neodpovedali ani na otázku, akým spôsobom chcete svojich vlastných výrobcov prinútiť, aby rešpektovali nejaké závery, ktoré, aj keď sa im možno nebudú e, páčiť, budú dôveryhodné. Yes. Pán Azule? Áno. Áno, ďakujem. Ja som ešte premýšľal nad tým, čo ste povedali. Najskôr teda, pokiaľ ide o ten spravodajský členský štát, úplne logické, že si pre nové e, látky vyberajú tie členské štáty. Máme polnohospodárstvo, kde v niektoré členské štáty dané plodiny ani nepestujú. Pritom je logické obratiť sa na niekoho, kto má skúsenosti, kto už robil možno s danými látkami. Ten sa môže možno viac. veľmi dlho trvá, než dostaneme povolenie. Spoločnosti sa chcú mm, obratiť na tie členské štáty, kde tieto e, povolovacie postupy prebiehajú naj... Pravedlňujem sa. Could you maybe... By ste to mohli opakovať? Part of the question. Účasť otázky. Ja, ja nechcem eh, Príjmuť vaše firmy a aby teda prestali spochybňovať e, tento systém. Ako chcete nastaviť systém tak, aby nedochádzalo k tomu, že využívate e, medzery v systéme pre vás. Teraz nechcem e, špekulovať o rýchlosti. Ešte áno. Opäť opakujem, Môžete nesúhlasiť s rozhodnutím alebo s hodnotením. Je to normálne. Je to v podstate dosť nezvyčajné, avšak to, že nesúhlasíte, neznamená, že to treba zakázať. To nie je nič nesprávne. Zakázané je to, že sa nemá nesúhlasiť. Ale vrátim sa možno ešte k tým dvom aspektom tej vašej otázky. Najskôr tu máme teda uh, spôsob, akým funguje nariadenie, tak aby teda zaistilo bezpečie, bezpečnosť pardon, pre zdravie a pre životné prostredie. A potom je tu e, otázka dôvery v tento systém. To sú dve rôzne otázky. Poprvé, my myslíme, že dokonca dosahujeme až príliš dobré výsledky a pre priemysel to znamená veľmi veľké e, obmedzenia. My si myslíme, že zmenu musíme urobiť na úrovni uplatňovania. Toto nedávno potvrdila aj komisia v rámci hodnotenia e, REFIT programu a taktiež pri EPRS. To sú teda e, to ale vrátim sa teda k tým dvom veciam. Ako dobre ten systém funguje a ako, akú dôveru v neho majú naši občania. To je podľa mňa to, čo je dôležité. Merci. La parole, madame. Ďakujeme pekne. Slovo má pani Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je otázka, ktorá podľa mňa súvisí, alebo sme poslancom EP, aby eh, hlasovali proti návrhu doplnenia a zmeny, pokiaľ ide o neonikotíny. Tu sa hovorí o nariadení z roku 2013 ide o nové neonikotíny a citujem vás, my stále veríme, že deň EFSA vydala správu, v ktorej dokazuje, že sa mýlite. Tam sa hovorí o tých tri, troch neonikotínoch, vy ste žiadali o ďalšie informácie, dostali ste ich hneď na druhý deň a to bolo deň pred hlasovaním. EFSA vykonala naozaj značný zber údajov a preskúmali systematicky záverom. Prečo ste všetkým poslancom potom neodoslali e-mail, v ktorom by ste sa opravili a v ktorom by ste teda e, uznali e, váš omyl, pokiaľ ide o tú aktualizáciu na žiadosť EFSA? Chcem povedať, že by bolo naozaj nesprávne myslieť si, že sa môže v rámci toho celého dodávateľského reťazca. Máme teda spoločný záujem, to si treba uvedomiť. No a potom druhá vec, my nesúhlasíme so závermi komisia, ale nie so závermi EFSA. EFSA iba hodnotila riziko. Hodnotili viac ako 550 scenárov, pokiaľ ich sa páči. Ja, <clears throat> nochmal danke für diese Frage. Ešte raz ďakujem za túto otázku. To, že je možné eh, vybrať si eh, členský štát povolenia, nepovažujem za najhorší problém. Je zlepšením, ak je tu eh, zavedený objektívny postup, ale oveľa väčšie slabiny by som videl v nedostatočnej transparentnosti priemyselných štúdií a v tom, že žiadna objektívna e, kontrola tretími nie je možná, ale e, sú tu aj prípady z minulosti, kde toto nefungovalo dobre. No a druhou e, otázkou je, že štúdie priemyslu, predtým išlo o vlastné laboratórie, teraz je o zmluvné laboratória, e, teraz sa zadávajú takýmto zmluvným e, laboratóriám a tieto sú e, v konkurencii s inými a dostávajú sa tak do, kon, tu, do konfliktu záujmov, pretože vieme, že zákazník je kráľ, v tomto prípade e, zákazníkom je priemysel, musí za to zaplatiť, má záujem aj o, o povolenie, e, cenu za to aj tak zaplatí spoločnosť. Takže zadávať by to e, mala napríklad EFSA, možno tým istým laboratóriám, tým by sa vlastne to bremeno e, konfliktu záujmov odňalo týmto laboratóriám a mohli by postupovať podľa najlepšej laboratórnej praxe GLP je niečo, čo určite má pozitívny e, vplyv a, a takže mohlo by takéto zhrnutia e, robiť aj EFSA, ako, ako ich EFSA potrebuje. A bolo by to dobré pre členské štáty, aby sme tu mali transparentné, nezávislé e, hodnotenie. Teraz prejdeme ku koordinátorom. Pán Peter, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, dnes do poludnia sme už diskutovali o biodiverzite, e, ohrození e, včiel. A teraz sa naozaj obávam ešte viac. Biodiverzita sa zhoršuje a keď sa niekto odvoláva na vedu, nejako uh, to mňou neotrasie, pretože uh, veda môže byť plná politiky a politika hovorí, čo sa má uh, skúmať a čo nie. Ak sa nepozeráte nejakým smerom, tak tam ani nič nenájdete. Uh, a keď sa budeme zaoberať iba e, krátkodobým vplyvom, tak samozrejme e, nebudeme môcť e, skúmať dlhodobý účinok. A keď nejaká organizácia povie, že nejaká látka je karcinogénna a iná organizácia povie, že nie, vedie to k neistote spotrebiteľov. Ako vyriešite tento problém? čo dodatočné je možné eh, urobiť, aby sme sa priblížili k eh, pravde. Chcete položiť túto otázku niektorému konkrétnemu členovi panelu? Eh, je to všeobecná otázka, ale zaujímalo by ma odpoveď pána Burčera. Burčera. Ale myslím si, že veda, kto, ak eh, naozaj sa postupuje podľa vedeckých kritérií objektívne a transparentne, že to naozaj môže byť merítkom, môže to byť dobrým vodou, to možné je, aby sme zamedzili konfliktu záujmov a zabezpečili vyššiu mieru transparentnosti. Ja myslím, že toto bol aj uh, celkovo e, zámer e, tej poslednej legislatívy, ktorá priniesla pozitíva v oblasti e, potravinovej bezpečnosti. Tam vidím veľmi pozitívne elementy, ale ak e, to teda takto prejde aj e, procesom, dúfam, že to podporí e, členský štát aj, členské štáty aj parlament a celý systém sa bude môcť naozaj zlepšiť a bezpečné látky alebo s neakceptovateľnými vlastnosťami zmiznú. Nemôžeme povedať, že chceme mať nejaký zákon a chceme mať bezpečnosť, ale nemôžeme. Ďakujem, pán Pavel Poc. Áno, ďakujem pekne, Erik. Ja mám otázku na pána A Keď som vás počúval, mám taký pocit, že sa 39, ktoré sa týka pesticidov. A ja teda citujem, e, že hodnotenie e, vykonávania nariadenia odhalilo, že pokiaľ ide o používanie glyfozátu, e, ja si myslím, že pán Burčer aj pri odpovediach na otázky e, písomne, ale aj pri prezentácii jasne po látkou a vznikom e, maligných nádorov, ale aj benigných e, nádorov bola preukázaná. Mňa by zaujímali také naozaj konkrétne reakcie na moje konkrétne pripomienky o tom, čo pán Bručer povedal, pokiaľ ide o spustenie. Spolkovým zamestnancom, úradníkom, ako som už uviedol, ja nemám záujem na tom, aby nejaký prostriedok na ochranu rastlín bol alebo nebol. Vravím, že len jednu jedinú možno došlo k nedorozumeniu pri pretlmočení, ale jasne nerozlišuje medzi uh, skúmaním účinnej látky a um, smernicovou štúdiou guidelines týchto genotoxických zmien s tým potom súvisí. Určité substancie, ktoré sú tam ako prímes, môžu mať. automaticky znamenať, že túto látku neschválime. Máme napríklad 28 alebo 36 formulácií, experimente tak eh, by to bolo v rozpore s tým, čo by samotná štúdia mohla priniesť ako výsledok. Plniť? Áno, ďakujem. Myslím, že ešte mám zo pár sekúnd. A môžem teda ešte... Skutočne som nerozumel otázke, ale ešte raz sa k tomu vrátim. Je dôležité pri hodnotení, nie, nie sú dôležité signifikancie, ale biologická relevantnosť. Čiže to pán, pán Burčer vytrhol z kontextu a zasadil do iného kontextu, nám nezjednoduší celú vec. Čo je potrebné sa pozri- na čo je potrebné sa pozrieť, to sú surové dáta. Ide o to, čo, s, čo teraz posudzovalo e, AC a nie BFR. Ja ja hovorím len za BFR, nie za iné inštitúcie. Samotný postup spočíva v tom, že máme originálne dáta a na ich základe potom máme k dispozícii výrobcom vyhlásené a sch- Profesor Backhaus. Pán profesor Backhaus, teraz sa zaoberáme, hovorí pani Müller, robustnosťou nášho schvaľovacieho systému pre ochranu rastlín. Je dôležité zistiť, do akej miery by mohli fungovať aj alternatívne systémy. Preto som sa pozrela na to, ako náš druhý európsky schvaľovací systém, a síce ten pre prostriedky na ochranu rastlín používaných v ekologickom poľnohospodárstve, funguje. Udrelo mi do očí, že v tomto prípade je ten e, systém menej detálne popísaný, respektíve nedochádza k oddeľovaniu, k hodnoteniu rizika a manažmentu rizika. Povedali by ste pri porovnaní týchto systémov, že schvaľovací postup pre e, ochranu rastlín v ekopolnohospodárstve je rovnako robustný? A myslíte si, že podobné látky, ako napríklad meď, ktorá je extrémne persistentná a má vplyv na mikrobiologické pomery v pôde, spadá pod smernicu 1109, respektíve v rámci jej, rám, v rámci jej podmienok by bola schválená. Ďakujem. Dank. Pán Backhaus odpovedá. Ďakujem pekne za túto od zdrojov. Mám otázku na pána Burčera. Množstvo pesticídov bolo v EÚ povolených a komisia a EFSA povedali, že to sú pesticídy, ktoré nepredstavujú žiadny problém ale teda, že netreba kvôli tomu meniť ten postup povoľovania. Mohli by ste povedať, či to tak je? Existujú možno nejaké iné látky, ktoré tiež sú kontroverzné? A mohli by ste možno vysvetliť, prečo tá otázka glyfozátu je tak odlišná od tých ostatných. Pardon. No a potom ešte pán Hensel povedal, že boli určité látky, ktoré boli na trhu 40 rokov a neexistovali s nimi žiadne problémy. A mňa by zaujímalo, či k tomu máme aj dôkazy z epidemiologických eh, výskumov. Pán Birčer, nech sa páči. Obávam sa, že za dve minúty to všetko nestihnem povoľovací, schvaľovací postup, tak ako je teraz naformulovaný v EÚ, nie je plne funkčný. Myslím si, že to ukázal nielen prípad glyfozátu, a teraz prechádzam k otázke, čo je zvláštne na glyfozáte. Intervencia ajaku keď bola zverejnená prvá medzispráva, tak aj ešte nevedel, že sa bude zaoberať touto látkou. To sa stalo až o tri mesiace neskôr. A týmto rozhodnutím sa e, nám tu potom vyskytla, vyskytla otázka, čo je v pozadí tejto situácie. Mnohé neziskové organizácie to potom primelo sa touto otázkou zaoberať. A ja chcem sa v krátkosti venovať v tejto súvislosti tomu, čo povedal pán Henzel. Glyfozát je Mm, ikonická substancia, ikonická látka. Ja som plne presvedčený o tom, že nejde o génovú techniku ani o nič iné, čo ste spomenuli, ale ide o to, že tu máme príklad toho, kde vyvstáva otázka, či politické rozhodnutia v EÚ o schváľovaní, povolovaní látky na ochranu rastlín Robia sa tieto rozhodnutia na základe nezávislého, transparentného vedeckého posúdenia? Áno alebo nie? A po dlhoročnom zaoberaní sa touto otázkou som sa dopracoval k odpovedi bohužiaľ nie. A keď ide o prisudenie viny niekomu, tak si treba zodpovedať na otázku, čo je dôvodom tohto stavu. A tu je e, tá kopírovania. A je to výrazne inak štrukturované ako génová toxicita, pretože um, tematické skupiny postupovali tak. Samozrejme, že za 10 za 10 minút môžete zistiť, že určité veci, ktoré sú prezentované ako fakty, boli um, stávali prekopírované jedna k jednej. V eh, decembri 2016 sme oslovili 8, respektíve 8 eh, neziskových organizácií podalo eh, trestné oznámenie z tohto dôvodu a išlo o trestné oznámenia na orgány, ktoré z neho renomovaného Eberharda Kvajzera, ktorý taktiež neveril, že sa to deje s E, z pohľad, že, to, že toto sa deje kvôli e, pozícii e, najvyšších orgánov, že ide o falšovanie štúdií. Ja opakujem, vyzeralo to tak, že ste to urobili. Hojbuš, vy ste práve, pán Poč, hovorili o tom, respektíve položili ste otázku, čo by mohlo byť dôvodom toho, že schváľovacie postupy nedržia optimálne. Predtým ste hovorili o tom, že v nariadení z roku 2009 došlo k výraznej zmene. Samotné hodnotenie rizika sa deje na základe priemyselných štúdií. Teraz moja otázka. V čom je teda problém? Len usmernení FC, respektíve relevantnosti toho, ako boli tie štúdie vyberané, kde vlastne ten problém mám nájsť? Toto je prevečiť, aby orgány boli v stave zohľadniť túto vedeckú literatúru. Nový návrh komisie čiastočne obsahuje takéto prvky, ktoré by mohli favorizovať takéto riešenie. Myslím, že som vyčerpal dve minúty. Merci, Madame Dornano. Ďakujeme pekne. Pani Dornano, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka na pána Hensela. Ja som vám položila písomnú otázku, ktorú ste úplne nezodpovedali, takže ju položím opäť. Pripomínam, že podľa EFSA členský štáto, e, spravodajský členský štát musí vo svojej správe potvrdiť, či bola vykonaná štúdia správne a či informácie, ktoré žiadateľ e, poskytol, pokiaľ ide o vedeckú literatúru, sú presné. Keďže ale časť eh, správy o glyfozátu je teda obvinená ako plagiát, nemá údajne teda naozaj hodnotu skutočného hodnotenia glyfozátu, tak eh, čo s tým teraz? A potom eh, by ma zaujímalo, to som vám tiež položila ako písomnú otázku, či BFR si myslí, že niekoľko stostranová správa, ktorá e, poskytuje alebo e, obsahuje informácie zo, stranu, zo strany priemyslu je relevantná, keď tam nie je hodnotenie rizika. Vy hovoríte, že EFSA je orgán, ktorý by mal na toto odpovedať, avšak ja nesúhlasím, pretože túto správu ste vypracovali vy. Ďakujem vopred za odpoveď. Pán Hensel, nech sa páči. Ja Zuletzky wird die Frage beantworten. Ja, vielen Dank für die Frage. Uh, zunächst... Ďakujem pekne äh, za otázku. Je tu teda povinnosť äh, rešeršovať 10 rokov a postupovať literatúru. Toto preskúmame my pri každej štúdii, nezávisle od toho, či BF k účinným látkam robí vlastné rešerši, rešerše lebo k tomu sme zaviazaní zákonom. Toto sa zapracovať tiež do správy. A samozrejme, vo všetky, o všetkých štúdiách musíme referovať aj o tých, ktoré sú financované e, priemyslom, ale aj o e, tých e, postupených nezávislými organizáciami. A to v princípe je dodatočná práca, ktorú považujeme za veľmi dôležitú ktorú realizujeme, teda okrem e, štúdií postupených e, priemyslom. Je to jednoducho tak, e, že v prípade mnohých bodov nie sú k dispozícii žiadne zverejnenia v literatúre. Takže e, keď e, sa pozrieme na spotrebiteľov, na e, obyvateľov a to, čo žiadajú, vidíme, že k tomuto nie sú žiadne informácie vo zverejnenej literatúre. Keď sa pozrieme na štúdie o karcenogenicite, vidíme, že aj tu sa opierala príslušná organizácia o štúdie priemyslu, tam e, máme potom štatistické analýzy, snažili sme sa ich preveriť, pretože sme sa čudili, e, čudovali, že ERC sa dopracovalo k iným záverom než originálna publikácia Joint Meeting of uh, Pesticide uh, Reviews. A potom tu máme ešte aj Európsku chemickú e, agentúru, ktorá e, hodnotila riziko rovnako ako Medzinárodná organizácia pre e, výskum rakoviny a tam bola možnosť, aby zástupcovia mimovládnych organizácií svoje argumenty a štatistiky tiež predložili. Veľmi e, pozorne to sledoval výbor pre hodnotenie rizik, ale napokon teda napriek e, týmto štatistickým analýzam, ktoré sa e, zabrú iba tr- test, testovým trendom, sa dopracovali k záveru, že glyfosát nemá žiadne karcinogénne alebo genotoxické vlastnosti. Takže druhý európsky orgán nezávisle E, tiež dospel k takému výsledku ako EFSA ako aj e, orgány v iných členských štátoch alebo mimo Európy. E, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ak by som si mohol dovoliť doplniť, pani Dornano, toto je naozaj zaujímavé a ukázali originálne dokumenty, a k tým nám povedali, že áno, tieto dokumenty síce boli uh, skopírované, ale, ale mňa by teda zaujímalo, či to naozaj bolo tak, pretože EFSA povedala, že toto urobilo samotné BFR, to znamenalo, oni prebrali hodnotenie BF. ide, alebo neďakujem. Môžem potvrdiť, že tu nejde o štatistickú signifikantnosť, ale biologickú relevantnosť. E, smernica CLP jasne hovorí, o e, tumoroch, ku ktorým došlo, e, toto práve chýbalo v správe EMRA v epidemiologických štú... Znamená, že tu máme automatizmus, že e, je to karcinogénna látka, pretože dve štúdie sú signifikantné. Ale keď v piatich štúdiách mám 8 signifikantností pri korektnom hodnotení, ktoré som pôvodne nerobil, a táto signifikantnosť je reprodukovateľná, a to ste tiež nikdy neurobili, významné zvýšenie e, tejto rakoviny. A potom tu máme e, takéto pozrenie pri e, ľudí a potom tam máme weight of evidence approach, ktorý je predpisovaný legislatívou, takže to by malo viesť k tomu, že všetky tieto tri e, nič, e, kde by sa toto, e, tie, tie výsledky u myši dali do súvislosti s tými ľudí a ešte aj s mechanizmom, ktorý je potrebné uplatňovať. Problémom je, že ste jednoducho celú časť štúdií označili za nedôveryhodné. Sulecký by chcel v tejto veci teraz v tomto štádiu možno vystúpiť. A... E, to, že sa to že je osobitná expertíza v prípade hodnotenia týchto štúdií. Ja si myslím, že tu naozaj potrebujeme tých expertov, ktorí... Či? Jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám pár otázok eh, pre profesora Henšela. Keď počujeme od vedcov, že eh, glyfosát eh, má byť karcinogénny, tak on štatujem, že títo asi spali 40 rokov. Ako je možné, že to tak dlho trvalo, dospieť k takémuto záveru, to je potom nezodpovedné prespať 40 rokov. Druhá otázka. V Nemecku sme diskutovali veľmi burlivo o glyfosáde. Ako hodnotíte túto diskusiu e, súvisí s toxicitou tejto látky alebo s niečím iným? E, ekologické poľnohospodárstvo, tretia otázka. Chcem vedieť, aká eh, látka na ochranu rastlín má vyššiu toxicitu, či glyfosát alebo meď, eh, prostriedky eh, obsahujúce meď a čo spôsobuje ich zvyšná prítomnosť, prítomnosť v pôde. Ďakujem pekne, poprosím vás o odpoveď. Na kile v prípade medí je to e, dvojnásobne vyššie. Takže keď budeme hovoriť len na rizikovú komunikáciu mojej vlastnej inštitúcie, my robíme viacero stoviek e, hodnotení rizika práve. E, ja nepracujem, my tu nepracujeme sami, ale s mnohými ostatnými inštitúciami. Všetky argumenty sú už predložené, boli zvažované. Nemáme tu žiadne deficity e, znalostí v prípade glyfosátu, aspoň pokiaľ ide e, o tie e, študnutne o jeho bezpečnosti, ale práve v prípade takýchto látok, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve, tam je kriticky dôležité, aby boli bezpečné, pretože používateľia musia byť e, e, chránení a bezpečnosť je tu pre nás e, veľmi dôležitá, pretože sú, preto sú tu dôležité epidemiologické štúdie. My by sme si želali napríklad, keby takéto štúdie boli k dispozícii na európskej e, úrovni, naozaj musíme ísť do USA. V USA E, sa takéto štúdie, kohortné štúdie e, realizujú. Boli by sme radi, keby sa takéto niečo dialo e, z dlhodobého hľadiska aj v Európe. Dostali by sme tak výsledky, ktoré by vlastne mohli túto diskusiu, ktorú tu teraz vedieme, pohnúť ďalej. Ďakujeme. Teraz dávame 36 sekúnd ešte, pretože to bola taká mikrobiologická otázka. V každom prípade EFSA sa pozerala na tie priemerné hodnoty a prišlo sa na to, že 10% tej práce, ktorá naozaj mala byť odvedená, bolo odvedených. Ak chcete teda mať dôveryhodné výsledky, pokiaľ ide o epidemiologické záležitosti, tak je to dosť málo. Mohli by ste to možno prípadne rozvinúť, prečo to k tomu vlastne došlo? Ďakujem. Also die Studien, die heute international verfügbar sind, die sind Studie, ktoré sú k dispozícii eh, na medzinárodnej eh, úrovni, máme ešte ďalšie štúdie, ktoré boli zverejnené tento rok, boli eh, na takých veľkých kohortoch realizované, že vlastne veľmi osvetlili určité druhy rakoviny a tieto veľké štúdie ukázali, že vznik rakoviny v dôsledku glyfozátu, ak vôbec tak, je zanedbateľný je vždy možné, že e, veda príde s nejakým výsledkom, ktorý dovtedy vlastne nebol. V EFSA môže mať dostatok e, prostriedkov, tak ako je EFSA nastavená. To viem, pretože som v po, e, vo vedeckom poradenskom orgáne v tom poradenskom systéme, v panelovom systéme vlastne už sa narazila na svoje hranice, jednoducho personálne už nemôže všetko dostatočne dobre pokryť ani pokryť vedeckých expertov z iných oblastí. Takže z odborného hľadiska je tu naozaj potrebná nutná pomoc. Ďakujem. Pán DS, chcete ešte použiť doplnkovú otázku? zaznamenal jednu akciu Monsanta. Pán profesor Henzel, mohlo by sa na záver ukázať, že potom, ako patent bol udelený, že Monsanto vôbec nemalo. Pán Hensel a pán Azule potom. Môžem iba špekulovať. Je to mimo mojej kompetencie posúdiť, či je to tak naozaj. Tá otázka či by sme si mohli myslieť, že sa tam niečo deje. Z, naš, z našej skúsenosti my sledujeme postupy, určité e, záležitosti zistíme z e, bibliografických údajov, zo zoznamov. Sú tam určité sivé miesta, najmä k neurotoxicite, to nie vždy je úplné. Tieto priemyselné štúdie, tak ako sú podávané, často nie sú kompletné. A potom vystáva dopyt tieto sivé miesta um, odstrániť a tak, ako sa to deje v EFSE, aby kompletnosť, reprodukovateľnosť, spolahlivosť štúdií sa zlepšovala. Táto, obja- táto požiadavka sa týka, týka samotného postupu aj GFE. Pán Azule? Áno, ja by som rád niečo doplnil k tým epidemiologickým štúdiám, lebo najväčší e, organizmus máme v Európe. Agricord bol vytvorený v roku 2002 a máme tam v súčasnosti viac ako 150 tisíc členov polnospodárskej komunity, nielen pokiaľ ide o farmárov, ale aj tých, ktorí žijú na vidieku ak by som to mal zhrnúť, tak výsledky preukazujú, že poľnohospodárstvo komunita trpí o 30 menej eh, prípadov rakoviny a taktiež význačne menej častokrát majú endokrinné problémy než zvyšok populácie. Pokiaľ ide teda o tú najväčšiu kohortu, eh, ktorú máme v Európe, je o mnoho väčšia ako v USA. Potom, pokiaľ ide o vzťah glyfozát versus meď, aj keď je to e, herbicíd a fungicíd, v každom prípade toto je tak. My nehovoríme, že jedno z nich je lepšie alebo druhé. Je lepšie, máte 50 gramov e, syntetických fungicídov alebo 50 gramov glyfozátu, alebo mať 3000 e, gramov e, medí s tým, že máme inak používané alebo inú častosť použitia traktormi. To znamená, toto sú produkty, ktoré všetky potrebujeme. Všetky potrebujeme na to, aby sme bojovali proti škodcom. Takže preto nechceme odpovedať na túto otázku. Naši členovia vyrábajú 50 organických výrobkov a používajú aj určité syntetické e, pesticídy, ale otázka je taká, aký je celkový dopad. Či e, je to... Prevzal nejaký text jedna k jednej a u nás by sa to objavilo ako materiál bola by som veľmi, veľmi kritická a nahnevaná, ak by som zistila. Ja som v Nemecku taktiež e, štátnou úradníckou, vy ste úradníkom a ak dôjde k tomu, že hodnotenie štúdií boli jednak jednej kopírované a nielen e, kladiem otázku, čo sa skrýva za tým. Ide o korupciu, nechcem tu nič podsúvať ale chcem uviezť jednoznačne, že firmy musia svoje súvahy meniť každých 10 rokov. Nedá sa to uh, nedá sa to robiť tak, že svedomiu vedcov e, patrí, aby takéto niečo sami požadovali, pretože nikto nie je dokonalý. A ešte otázka pre BF. Neodznelo, ak nejaká štúdia sa odpíše, tak by mali padať hlavy, to je absolútne jasné. Na koho je smerovaná táto otázka? Pán Hensel a pán Bočer. Pán Hensel, najskôr, nech sa páči. Vítejte sa, ma vás... was je dôležité čo, to, čo z toho výjde. A otázka transparentnosti tohto postupu, myslím si, že to je už maximálne. Tú, túto správu o hodnotení rizika sme distribuovali všetkým členským štátom, ktoré o to požiadali. Všade si to môžete pozrieť. Akýkoľvek vedec na svete si to môže prezrieť, môže to vyhodnotiť. Existuje len málo vedcov pána Bučlera, chcem k tomu prirať názor, pretože ide o väčšinovo prezentovaný názor vedcov na celom svete, ktorí hovoria, že táto štúdia bola prímeraným spôsobom vyhodnotená a dopracovala sa k správnemu záveru. My sme to akceptovali, sme to nepripravovali. Orgány na svete povedali, že táto štúdia je správna. Už, a preto sme postupovali tým kopírovacím uh, spôsobom. Žiadateľ chce, aby um, ak ne, sa nevyskytnú žiadne komentáre k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, tak sa to požaduje za správne. Ten žiadateľ na tej druhej strane je taktiež vedec. My to tiež tak robíme. Je na to dobrý dôvod, pretože si musíte pozrieť, alebo to v nich vyvoláva pochybnosti. A my sme to zobrali tak, ak je to tam napísané, tak je to pravda. My sme to teda komentovali, otázka znie na celom svete, ktorí by boli schopní túto štúdiu posúdiť. Čiže je to, čo žiadateľ napíše do svojej žiadosti správne? Ja, vieles von dem... Mnohé z toho, čo ste už povedali, pán profesor, z môjho pohľadu nie je správne. Nie je to tak, že by väčšina venosť robiť posúdenie rizika, pretože tie by v skutočnosti mohli identifikovať nebezpečenstvo vzniku rakoviny, ale to riziko by mohli potvrdila výsledok predchádzajúce inštancie, aby sme si to ešte raz objasnili. V zásade ste robili v skutočnosti v adende sa objavila informácia o 8 signifikantných tumoroch. Vy v adende dáva zamieňať, pretože inak budeme zmetení. A preto mám dojem, ja som to popísal aj v mojej knihe, že ste hrali pre argumentačného kľúča. Toto potom viedlo k tomu, že vedci vám nedali za pravdu, avšak povedali niečo, čo hovoria veci veľmi zriedkavo. Povedali vašom politickom rozhodovaní. Prepašte, vo svojom e, politickom rozhodovaní. Mnohí e, európsky vedci zdieľali tento názor a viete, akí sú veci, ak ide o ich renome. a ako sa správajú pri... Maria, nech sa páči. Prepačte, ešte chyba jasná odpoveď. Nemal by tu byť ty človek um, o tej istej veci? Ja sa chcem vydať nejakou novou cestou, čiže musí tu existovať ten